Mes chers collègues, mesdames, messieurs. Milí kolegovia, dámy a páni. Začneme verejnou časťou našej dnešnej schôdze a poprosím vás, aby ste sa utišili. Samozrejme, vítam všetkých, ktorí prichádzajú do sály. Prosím, posaďte sa v kľude, v tichosti. Čiže vrátime sa k bodu 4 nášho dnešného programu, ktorý nadvezuje na orientačné diskusie, ktoré sme mali, pokiaľ ide o návrh rozpočtu na 2011. Ide o... Prepačte, ospravedlňuje sa predseda bod 7 nášho programu. Bod 7 nášho programu ide o hlasovanie k, k správe pána Bögeho k viacročnému finančnému rámcu na rok 2007 až 2013. Prosím, aby ste prestali e, diskutovať. Ďakujem. Všetci máte hlasovací zoznam Poprosím e, našich spravodajcov, e, aby predstavili toto hlasovanie. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Čo sa týka toho strategického cieľu, o ňom sme už diskutovali v súvislosti s týmto rámcom a vraveli sme, že v súvislosti so situáciou ide o upravenie viacročného finančného rámca, ako aj medzifinančnej dohody. Súvisí to s tým, že Lisabonská zmluva vstúpila do platnosti a doteraz sme sa nachádzali v určitom váku a teraz tu máme dočasnú správu, vlastne, kde chceme vyslať posolstvo voči komisii a rade. S týmto to predložíme aj plénu. Chcel by som povedať, že keď si keď som teda pozrel tie pozmeňujúce návrhy, chcel by som povedať, že som ochotný prijať všetky pozmeňujúce návrhy za predpokladu, že tie kompromisy A a B sú súčasťou toho balíku, takže pri pozmeňujúcich návrhoch ja nežiadujem pri 2 a 4 hlasovanie po častiach a pri osmičke navrhujem tiež plusku. Ešte na záver by som chcel povedať, ak sa presadí takáto tá správa, tak útorok sa pravdepodobne v Štrasburgu bude o tom hlasovať a tým sledujeme vlastne to, že je to určitý apel na komisiu, aby tie technické návrhy spracovali aj z politického hľadiska. Je to viac flexibility, určité záruky, aby sme mali viac možností ako teraz a takto, aby sa rozpočtové požiadavky až do roku 2013 zostali na novú úroveň. ITER, tomu sa ešte dostaneme. Ide o to, aby komisia skutočne brala vážne tú analýzu, čo sa týka jednotlivých projektov, na ktorých my musíme pracovať do roku 2013 aby si uvedomili, aké to má finančné dopady na rozpočet spoločenstva, lebo iba takýto prístup by bol zodpovedný a zodpovedal by dlhodobej druhateľnej politike a preto potrebujeme túto dočasnú správu. Ďakujem pekne. Bien, merci, monsieur. Ďakujem pekne, pán spravodajca. Takže je tu séria pozmeňujúcich návrhov. Spravodajca súhlasí so všetkými návrhmi. Môžem teda dať hlasovať o týchto návrhoch en bloc? EPP súhlasí. Liberáli nesúhlasia. Dobre, nebudeme hlasovať en blok. An? Hlasovanie k pozmenujúcemu návrhu číslo 4. žiadosť, aby sme hlasovali oddelenie o číslo 4. Súhlasia všetci? Dobre. Takže Dávam hlasovať o všetkých pozmeňujúcich návrhoch s výnimkou štvorky. Čiže všetky návrhy vrátanie e, spravodajcu s výnimkou štvorky. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Jeden, dvaja. Zdržal sa niekto? Nikto sa nezdržal. E, štvorka. Chcete hlasovať oddelenie? Nie. Čiže štyri amblok. Kto je za? Ďakujem. Proti? Zdržal sa niekto? Traja sa zdržali, takže schválený. Ďakujem vám. Správa Reimera Bögeho je e, schválená. Nie, prepačte, musíme ešte urobiť záverečné hlasovania, čiže hlasujeme o správe s zmenami a doplneniami, kto je za, proti, Dvaja. Zdržal sa niekto? Dvaja. Proti. Nikto sa nezdržal. Ďakujem Blážom spravodajcovi a tak ako povedal, toto je predmetom doplnenia do programu plenárky číslo 2, čiže budúci týždeň. V poriadku, teraz ďalšie hlasovanie. ide o správu pána Kalfina. E, v súvislosti s bodom číslo 20. Nie, prepačte, ide najskôr o opravný rozpočet číslo 5. To je rozpočet OLAFu. A v podstate ide o prispôsobenie zdrojov spojených e, s rozpočtom OLAFu. Minule sme tu mali už e, prezentáciu spravodajcu. Ide tak, ako Laslo Šuran, Šuran, teda prosím, skontrolujte ma tak, ako sme to urobili už veľakrát v minulosti. Ide o hlasovanie, anticipované hlasovanie výsledky ktorého pretlmočíme ostatným inštitúciám až vtedy, keď sa vyjadrí rada. Laslo Šurian, chcete niečo povedať? Alebo to môžem dať rovno na hlasovanie? Nie, nehovorí nič. Takže kto je za? On je za. Takže kto je za, ďakujem. Kto je proti? Jeden je proti. Kto sa zdržal? Nikto sa nezdržal, takže schválené. Bod číslo 19, eh, tu je, ide o návrh roz, opravného rozpočtu číslo 7. Eh, hovorili sme o tom už dvakrát. Rada by mala prijať stanovisko počas dňa, čiže je to hlasovanie anticipované. Takže, pán spravodajca, máte slovo. Uh, very briefly, Mr. Chairman. Len stručne, pán predseda, ja si myslím, že ide o skutočný úspech. Vypadol mikrofón rečníkovi. I think that's a real... Takže myslím si, že toto je veľký úspech parlamentu a nášho výboru. Boli ste to hlavne vy, čo ste navrhovali tento návrh. Vy ste naformulovali túto žiadosť mať e, tento riadok, aby sme sa postavili tomuto problému a aby Európsky parlament mohol mať možnosť zúčastňovať sa na celom tom záchrannom balíku, záchrannom pláne. Mrzí ma, že tá finálna verzia bola daná do obehu až dnes, ale my sme tu v tomto výbore o tom hovorili už viackrát, ako aj v trialogu, takže nevidím dôvod prečo to nejako ďalej odsúvať. A takto si vlastne zachováme tú vodcovskú pozíciu v tejto otázke. Takže poprosím kolegov o podporu. Merci, monsieur rapporteur. Ďakujem, pán spravodajca. A teraz dávam na hlasovanie tento návrh opravného rozpočtu číslo 7. Kto je za? Ďakujem. Proti? Dvaja. Kto sa zdržal? Nikto. Takže schválené. Teraz môžeme prejsť k bodu číslo 20. Ide o zmenu a doplnenie nariadenia 1905, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce. Ide o správu pana Kalfina. Máte hlasovací zoznam, je tam 5 pozmenujúcich návrhov. Chce spravodajca niečo povedať? Nemusí, takže sa nevyjadrí. Môžeme to dať na hlasovanie unblock. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Dvaja. Kto sa zdržal? Nikto. Čiže schválené. Ešte je potrebné záverečné hlasovanie, čiže kto je za, proti, dvaja. Barbara, vy ste za alebo proti? Čiže za rovnaký výsledok, čo je logické. Takže ďakujem vám a teraz môžeme prejsť k prevodom. A slovo dám pánovi Šurianovi najskôr a potom pánovi Maňkovi. Mohli by ste prosím upresniť, o čom sa má hlasovať, ktorý prevod? Myslím, že 40 Áno, hovorí pán predseda. V poriadku, myslím si, že je to naliehavá otázka aby sme... Ja to podporujem. No sú to tie naliehavé otázky v súvislosti s... Nie, nie, nie, je to Sudán. 40 je Sudán, opravuje sa pán predseda. Pakistane je Sudán, ale problémom je to, že to je naliehavá otázka. Takže ja to podporujem. Áno, tieto dve krajiny trpia odlišnými tragédiami, tie sa ale udiali v to isté obdobie toto leto. Čiže je tu veľká naliehavosť, na jednej strane pre Sudán to je prevod 40 a potom pre Pakistan to je 49. Dávam na hlasovanie 40 najskôr. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Zdržal sa niekto? Dvaja. Prijatý. 49. k Pakistanu. To je, čiže naliehavá pomoc Pakistanu. Kto je za? Ďakujem. Proti? Zdržal sa niekto? Dvaja. Takže návrh je e, schválený. K 36. Pán spravodajca, môžeme to schváliť dnes, ak ste na to pripravení. Ak nie, tak to príjmeme alebo dáme na hlasovanie na budúce 36 k OLAFu. V poriadku, čiže dávame to na hlasovanie, ktoré je ktorý, kto je za prevod číslo 36? Ďakujem, proti. Ďakujem, zdržal sa niekto? Schválené taktiež. Pokiaľ ide o ostatné inštitúcie, Šesťdesiat osem prevod číslo 68. Áno, pán Maňka je tu pred nami. Pravodajca. To C8, nie 68. Máme niekoľko transferov. Jeden z nich je C8, parlament. Jedná sa o transfer, kedy e, vlastne e, je návrh na navýšenie položky pre pokrytie prevádzkových nákladov cestovnej kancelárie v Európskom parlamente kvôli tomu, že e, v decembri bolo nové výberové konanie a z toho to sa už nedalo zahrnúť do pôvodného rozpočtu. Ja odporúčam tento návrh odsúhlasiť. Merci. Donc. Ďakujem pekne. Dávam na hlasovanie um, pozmenujúci, teda prevod C8. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. Teraz eh, máme 4 pozmeňujúce návrhy eh, pre účtovný dvor. Pán spravodajca. 4 eh, prevody dvora auditorov. Prvý hovorí o horizontálnej rezerve 5%, ktorú sme dávali do rezervy každej inštitúcii, ktorá má vlastné prekladateľské oddelenie, pokiaľ splní určité podmienky. My sme o tom už minulo, minule hovorili. Odporúčam aj pre dvor auditorov túto 5% rezervu uvoľniť. Très bien. V poriadku. Je to pozmeňujúci návrh 1. Prepačte, je to prevod 1. Áno. Možno by ste nám mohli prezentovať všetky štyri a potom budeme hlasovať unblock. Môžem všetky štyri. Ďalší prevod číslo 2 hovorí o tom, že v máji 6 členov dvora auditorov skončilo výkon svojej funkcie a 6 nových začalo vykonávať svoju funkciu a z toho vyplývajú aj určité finančné potreby, to je presun číslo 2. Ďalej presun číslo 3. Tam je potrebné posilniť e, kapitolu pre, pre výdavky na budovy, upratovanie a údržba. Je to malý prevod, takisto odporúčam e, podporiť. A potom je to časť 4. Tam sú vlastne tiež malé výdavky na bežné, bežné potreby, odevy, okuliare, obšestrenie pod, počas rokovaní a e, nábytok. Je to takisto transfer z titulu úspor na iných častiach. Sú to, sú to nevysoké transfery a odporúčam ich všetky štyri odsúhlasiť. Eh v poriadku, ďakujem pekne. E, náš spravodajca je za tieto štyri prevody ako nám to vysvetlil, vysvetlil nám svoje dôvody a teraz navrhujem, aby sme ich dali e, na hlasovanie Amblok. Kto je za tieto štyri prevody? Ďakujem. Kto je proti? Dvaja. Kto sa zdržal? Nikto. Štyri prevody pre dvor auditorov sú schválené. E, teraz e, e, hospodársky a sociálny výbor, tak tu sú tri prevody. V Kobuňu sa hovorí o dvoch, ale povedali mi, že je tu tiež e, prevod e, v článku 46. Pán spravodajca, mohli by ste nám všetky tri prevody predstaviť? Áno, je tu viac prevodov kvôli tomu, že niektoré sme neodsúhlasili na poslednej schôdzi, ktorá bola e, pred parlamentnými prázdninami a tam sa jednalo aj o to, že boli tu takisto prevody z titulu horizontálneho návrhu 5 e, rezervy v oblasti prekladov. Bolo to pre ECOSOC a bolo to takisto pre výbor regiónov. To som dostal dnes mailom, možno ste dostali všetci kolego, milí kolegovia mailom, že niektoré veci e, neboli zahrnuté v našom, naši, našich Kobu News kvôli tomu, že stala sa nejaká technická chyba, ale mali sme ich na programe v júni a ja odporúčam takisto odsúhlasiť e, tie, tieto, tieto transfery. A jedná sa o transfery ECOSOKu, Výboru regiónov, komisie a takisto C4 Európskeho parlamentu. Všetky súvisia s horizontálnym pozmeňujúcim návrhom na 5-percentnú rezervu v oblasti prekladov. Très bien. V poriadku, ďakujem. Čiže rezerva bola predstavená alebo zavedená na vašu žiadosť, pán spravodajca, a bola akceptovaná radou. Takže dávam na hlasovanie tieto tri eh, pozmeňujúce návrhy. Kto je za? Ďakujem. Proti? Dvaja. Kto sa zdržal? Čiže tri prevody týkajúce sa hospodárskeho sociálneho výboru sú tiež schválené. Myslím, že nie sú žiadne ďalšie prevody pre ďalšie inštitúcie. Čiže zostávajú nám dva dve posledné hlasovania, bod číslo 23 nášho programu. Tu je politika v oblasti nehnuteľnosti a pani Holmajer je našou spravodajkyňou. Spomínate si na problém budovy v Štokholme a potom z naliehavých dôvodov je tu potreba rekonštruovať budovu pani na Haiti budovy na Haiti a pani Holmarejer nám to teraz vysvetlí. Drahé kolegyne, drahí kolegovia, vážený pán predseda, začala by som Štokholmom. Štokholm som preberala už dosť do hĺbky minule, takže nebudem nejako zachádzať do podrobností. Spomeniem len to hlavné prečo teda vôbec príjmame stanovisko k tomuto bodu. Je to preto, lebo táto budova je istotne krásna, technicky veľmi dobre poriešená z energetického, technického hľadiska a tak ďalej, ale e, ten postup nebol úplne košer. Pred e, pár rokmi sme tu mali zmluvu kde nám bolo absolútne znemožnené prijať nejakú dohodu, keby sme sa, nejakú, nejaké rozhodnutie, keby sme sa boli rozhodli proti tejto budove, tak by sme boli platili uh, pokutu a uh, toto skrátka je absolútne neprípustné, teda že by sa podpísala nejaká dohoda, nejaká zmluva bez nášho súhlasu. V tom čase rozpočtov, rozpočtový orgán absolútne e, nebol zapojený. E, toto je podľa článku 179, pretože Európsky parlament nemal možnosť sa vyjadriť. E, toto je moje stanovisko aj naďalej a prosím vás o súhlas, pán predseda Hajty, k tomu tiež stručne Kolegyňa, kolegovia, áno, tam istotne nebol nejaký veľký postup, e, nejaké verejné obstarávanie, čo sme mali e, vypisovať, kto sa toho mal zúčastniť. Na Haiti to skrátka nie je možné, pretože budovy boli tak zničené zemetrasením, e, že naši zamestnanci pracujú čiastočne vo svojich vlastných bytoch, alebo sa museli vrátiť do Bruselu, aby to teda mohlo fungovať. No na to je samozrejme potrebné postaviť nové budovy. Ja si myslím, že ten postup prebehol náležite, riadne. Postup, ktorý zvolila komisia, je mimoriadne pragmatický, aby teda delegácia na Haiti mohla e, fungovať. Nová budova e, viac než tisíc e, metrov štvorcových, 44 pracovných miest, 3,7 miliónov eur, to sú tie náklady, 550 tisíc, to sú tie prípravné práce, a tiež sme museli odškodniť vlastníka budovy, ktorú bolo potrebné strhnúť. To je 18 tisíc platby pôjdu e, v viacerých e, tranšiach e, prvá vo výške 18 700 eur. Nebudem zachádzať do detailov, všetko je to podľa mňa v poriadku a ja by som súhlasila. Ďakujem. To sú tisícky, nie milióny, pretože prešlo to v tlmočení niekedy Ide o milióny. 3,7 milióna celkovo. Ale tie jednotlivé čiastky to je 18 700. To sú tisícky, nie milióny. Pán Hartong požiadal o slovo. Ehm, lees onder G, de Committee on Budgets should take a decision that is fully, uh, that fully corresponds to sound financial... Rozpočtový výbor prijal rozhodnutie a to nie je úplne v súlade so zásadami riadenia. Ja by som povedal, že keď sa na toto pozrieme, tak sa mi to nezdá správne. Súhlasím so spravodajkňou v bode 1.3. Musíme sa na túto vec pozrieť uh, bližšie v budúcnosti. waar het in EP e flink mis kan gaan. Dank u wel. To je skutočne dobrý príklad toho, ako rýchlo je možné niečo domrviť. Ich möchte den Kollegen nur darauf aufmerksam machen, wenn... Spravodajkynia, len chcem upozorniť kolegov na to, že keď nebudú súhlasiť, e, tak to vytvorí rovnaké náklady, ako keby sme e, s tým súhlasili, akorát to nebudeme mať žiadnu protihodnotu. To je ten výsledok. Preto sme to takto spísali. Bon, merci bien. poriadku. Takže dávam na hlasovanie najskôr pozitívne stanovisko, keďže sme sa eh, rozhodli, že budeme aplikovať eh, článok 79 pre agentúru na prevenciu chorôb. Eh, názor našej spravodajkyne je pozitívny. Kto je za? Zvihnite ruky. Ďakujem. Proti? Pán Hartong, ako to vysvetlil. Pani Andersen, kto, je, kto sa zdržal? Áno. Ďakujem vám. Takže e, rozhodli sme sa, že nevydáme stanovisko. Prepačte, ospravedlňujem sa predseda, prijali sme to a čiže pre Štokholm sme sa rozhodli minule, že sa vyjadríme a naše stanovisko je pozitívne. Pokiaľ ide o článok 119 e, Haiti, naliehavé otázky, návrh e, spravodajkyne je, aby sme nevydali stanovisko. Kto je za tento návrh spravodajkyne k Haiti? Zdvihnite ruky. Ďakujem. Proti? Ďakujem. Zdržal sa? Jeden. Čiže týmto sme rozhodli, že nebudeme uplatňovať článok 119, pokiaľ ide o nové budovy delegácie na Haiti. No, ďakujem vám, kolegovia. Týmto sme hlasovanie skončili a môžeme sa vrátiť k bodu číslo 11 nášho dnešného programu. A tu dám slovo nášmu spravodajcovi. Ide o návrh Európskej komisie Ide o e, doplnenie medziinstitucionálnej dohody i viacročný finančný výhľad, aby sme financovali pro, projekt ITER. Pán spravodajca. Ja, dank, äh, liebe... Ďakujem pekne, pán predseda, milé kolegyne, milí kolegovia. Návrhy na financovanie projektu ITER um, werden im Vergleich v porovnaní s tým, čo sme už absolvovali v prípade Galilea, v prípade konjunktúrneho balíčka. Takže v porovnaní s týmto to bude ešte komplikovanejšie a komplexnejšie. V prípade ITER ide o medzinárodný projekt EU, Čína, Japonsko, USA, India, Rusko a Južná Korea sú účastníkmi. Nechcem teraz hovoriť o tom, kto prispieva akou sumou, alebo ako prispieva, ale pokiaľ je to rozdelenie hlasov, toto ešte bude potrebné vyvážiť, pokiaľ ide o komisitlivé členské štáty, keď sa pozrieme na to, z ktorých krajín pochádzajú príspevky EÚ v minulosti ak si dobre spomínam, už nemecké predsedníctvo hovorilo o finančných problémoch um, v tomto projekte ITER. Návrh, ktorý máme teraz pred sebou, vychádza zo záverov rady z 12. júla 2010. Tam rada pozitívne odhlasovala úspešné uzavretie projektu ITER tvrdila, že chce, aby tu bol takéto úspešné uzavretie 27. 28. júla v Kadaraše zasadala ráda ITER na osobitné sednutí a tam sa teda schválili základy financovania projektu ITER. Komisia potom vo svojom oznámení povedala, že to bolo také určité referendum, že sa teda predpokladá budúci súhlas, súhlas rozpočtového orgánu. No a teraz sme v tejto fáze, aj v mnohých ďalších oblastiach. Komisia a rada sú v interakcii. Sú tu takéto interné rozhovory o tom, ako tieto medzinárodné projekty financovať, ale Európsky parlament často nie je nejakým spôsobom náležite informovaný Pozrime sa na balíček pre stabilizáciu alebo ďalšie medzinárodné záväzky. Všetko to funguje podľa toho istého vzoru. Celé je to komplikované preto, lebo nejde iba o nejakú revíziu finančného, finančn- e, vedľšieho finančného rámca e, v rámci kategórie 2, to je 400 miliónov so znížením stropu roky 2012 až 2013. Tam dôjde k navýšeniu mm, stropu v kategórii 1A, toto je taká kompenzácia toho zniženia, ktoré som spomínal. Ale máme tu ešte aj ďalšie prvky alebo ďalšie tranše. Ide tu o presun 460 miliónov zo 7. rámcového programu pre výskum, 100 miliónov na rok 2012 a 360 na rok 2013. Ešte by som k tomu doplnil, že výbor ITRE evidentne sa vyjadril proti takémuto presunu prostriedkov v stanovisku a potom ďalších 540 miliónov dokopy je to 1,4 miliardy, to je to aktuálne číslo, čo ďalších 540 miliónov sa má uvoľniť neskôr, nejakým spôsobom dať dohromady. Komisia k tomu uvádza, že v novembri 2010 pri rozpočtových v konzultáciách a potom pri rozpočtových postupoch v ďalších rokoch tak aby sa využili všetky rozpočtové možnosti predpokladané vo viacročnom finančnom rámci, teda najneskôr v novembri 2010 by komisia, rada a parlament mali dosiahnuť nejaké spoločné, spoločné vyhlásenie k tejto problematike. Rada vo svojom stanovisku ešte raz zdôraznila, že pokiaľ ide o príspevok EÚ, že ten by mal byť obmedzený na 6,6 miliardy eur do roku 2020 teda automaticky sú tu už obsiahnuté určité čísla, ktoré budú platiť až v ďalšom viacročnom e, finančnom rámci po roku 2014. Toto celé e, sa ešte komplikuje tým, že my tu v Európskom parlamente sme trošku iných názorov k takémuto projektu. Je tu jedna skupina, ktorá absolútne nie je za aj pokiaľ ide o výskumnú obec, podľa mojich informácií, aj tam sa vedie diskusia o tom, čo z ITER, či to financovať, alebo či by sme, bez toho, že by sme ohrozili existenciu tohto projektu, že by sme uh, trošku Um, ubrali na prostriedkoch. Taký ten tuk, ktorý je kolom dokola, to vždy tak vznikajú takéto bočné mm, náklady, ktoré nemajú nič spoločné s úspechom alebo neúspechom toho projektu. Takže toto všetko vstupuje do rozhodovacieho procesu a ten je preto taký komplikovaný. Komisia tiež uvádza, že po roku 2013 budeme potrebovať nejakú sumu, ktorá sa bude stanovať na ročnej báze. A to sa teda zaplánuje do budúceho finančného výhľadu. Iste viete, Vychádza to z odhlasovanej interim správy, že tu máme problém, pokiaľ ide o budúce revízie finančného plánovania, pretože podľa Lisabonskej e, zmluvy e, platí taký názor z plánového hľadiska, že je možná iba jednomyselnosť a že tá flexibilita, teda že rada pod 0,03% rozhoduje kvalifikovanou väčšinou. Neviem, ako to bude, ak nenájdeme žiadnu flexibilitu, alebo iné formy rezerv na financovanie takýchto projektov, tak v takom prípade budeme konfrontovaní s veľkým problémom. Ten súvisí aj s tým, neviem, či to môže komisia potvrdiť, ale podľa mojich informácií v rakúskych médiách tam Belakovič mm, apríl ministri polnohospodárstva a financií verejne avizovali, že tento presun z kategórie 2 do kategórie 1 a tak, ako to navrhuje komisia, že s týmito presunmi nebudú súhlasiť. Takže pokiaľ ide o tie postupy a flexibilitu, vidíme, že je tu potreba konať. Čakáme tiež, že komisia vylepší svoj návrh na základe Lisabonskej zmluvy a medziinstitucionálnej dohody. Ja už sa dostávam k záveru, pán predseda. Ten projekt podľa mňa ešte musíme náležite preštudovať a potom musíme celkovo zhodnotiť potrebu financií. Je to napínavé, finančný návrh a dokumenty z komisie idú v tom zmysle, že sa to týka rozpočtu na 2010 a že tie ďalšie finančné prostriedky budú dané k dispozícii v roku 2012, 2013 a potom. Zo skúseností s Galileom a s balíčkom pre konjunktúru vyplýva a vzhľadom aj na to, že tie marže na bútroky neustále klesajú. Vzhľadom na toto všetko si nemyslím, si nemyslím, že by výbor pre rozpočet mal súhlasiť s takýmto návrhom. Ale mali by sme vyzvať komisiu, aby po náležitom preskúmaní celého projektu, keď budeme za to, aby tento projekt pokračoval, a vzhľadom na ten medzinárodný e, význam a na vodcovstvo Európskej únie, aby sme potom navrhli nejaké celkové riešenie pre projekt ITER, aby sme to nerobili e, takýmto e, kúskovitým postupom, aby sme neotvárali každý rok takúto komplikovanú diskusiu. Máme tu aj iné priority, e, ktoré potom vychádzajú zkrátka. Takže toto je môj návrh ako postupovať, aby sme aj komisii ukázali, že toto nepovažujeme za seriózne financovanie projektu ITER, teda že chceme nový návrh, ktorý príde s jasným plánom financovania po celú dobu trvania, že nemôžeme akceptovať nejaké znižovania alebo presuny eh, v jednotlivých rozpočtových riadkoch na 2012 a 2013. Ešte máme k dispozícii čas, eh, nemusíme sa nechať dotlačiť niekam eh, zo strany komisie, pretože rada a rada ITER už rozhodli, tak sa nemusíme nechať my tlačiť do nejakého núdzového riešenia. Máme ešte dostatok času. Počkajme si na nejaký seriózny návrh zo strany komisie. Ďakujem. Ďakujem, pán spravodajca. Mám viacero žiadosti o slovo. Poprosím na konci generálneho riaditeľa, aby sa vyjadril a aby vyjadril svoje pocity. A pán Aglund sa hlasil ako prvý. Prepačte, James. Bolo by pre mňa dobré a možno aj pre ostatných členov výboru, keby sme mohli hovoriť teraz, aby sme predstavili návrh eh, a možno, že by sme, bolo dobre, keby sme sa vyjadrili teda obaja po sebe najskôr mali potom reakciu. Ak to správne chápem, James by chcela, aby sa komisia vyjadrila predtým? V poriadku. Pán generálny je pripravený. Ďakujem pekne, pán predseda. Komisia je k dispozícii pozitívne reagovať e, na požiadavky parlamentu a pripomenúť prvky, ktoré sú charakteristické pre tento návrh. Chcel by som pripomenúť, a len tak v krátkosti, že Európska únia sa e, silne zaviazala, pokiaľ ide o projekt ITER, v ktorom vidí možnosť vyriešiť problémy dlhodobej disponibility energie. Európska únia sa silne zaviazala až do takej miery, že na svojom území chce mať e, samotný projekt umiestnený tam bola ešte kandidatúra Japonska v danom čase. Ako mnohé veľké projekty v, v nepreskúmaných oblastiach je ťažké robiť nejaké odhady do budúcnosti, ktoré by boli presné, pokiaľ ide o náklady. Zároveň sú všetci presvedčení, že tieto náklady treba zvládnuť, hoci sme v oblasti, kde sú technológie ešte veľmi nepreskúmané. V tomto prípade k nákladom, ktoré boli vyčíslené na 1,4 miliardy, pokiaľ ide o výstavbu až do roku 2020, tak toto bolo predmetom analýz, auditov Eh, preskúmaní, ktoré boli veľmi podrobné, či už ide o ITER, alebo eh, pokiaľ ide o, o rámec rady a členských krajín. A finančné podmienky boli predmetom hĺbkových diskusí v kontexte špeciálnej skupiny, ktorá bola vytvorená španielským predsedníctvom. Záverom práce tejto skupiny bolo, že je potrebné naplánovať financovanie vo výške 1,4 miliardy eur na roky 2012 až 2013. Návrhy komisie sa pokúšajú nájsť eh, nejaký priesečník alebo teda priesečník medzi tou snahou v rámci e, rubriky 1A, kategórie 1A a snahy e, ktorá ide na úkor iných programov, ktoré tiež sú nositeľmi rastu zamestnanosti v EÚ. A je tu tiež potreba nájsť prostriedky v úvodzovkách nové, tam, kde je to možné. Z tohto dôvodu na jednej strane komisia navrhuje 460 miliónov eur do kategórie 1A, 100 miliónov 2012 a 370 miliónov na rok 2013 a preto sa musí preskúmať oblasť polnohospodárstva v tejto oblasti sme súčasťou zástancov tých, ktorí si myslia, že 400 miliónov by sa dalo mobilizovať, aby sa z kategórie 2 dostali do kategórie 1. Vychádzame z hypotézy, že 760 eh, miliónov, ktoré zostávajú, by sa dalo vyfinancovať s porovnateľným postupom. Táto metóda, pán predseda, vychádza z medziinstitucionálnej dohody, ktorá platí. Zvlášť teda ide o pružnosť 0,03 hrubého národného dôchodku, ktorý nám umožňuje prijať e, rozhodnutie kvalifikovanou väčšinou v rade. Toto sa zdá, e, právna služba rady spochybňuje a je to predmetom silnej opozície zo strany členských krajín. Čiže tu jasne sa ukazuje, aké silné je prepojenie s tou diskusiou o flexibilite, pokiaľ ide o nariadenie, ktorú, ktoré e, komisia e, predložila v súvislosti s uplatňovaním Lisabonskej zmluvy. Uh, či je to naliehavé alebo nie, čo som chcel povedať, pán predseda, je, že komisia predložila svo, svoju takú základnú líniu, čiže svoj súhlas s metodou financovania a s financovaním počas zasadnutia správnej rady ITERu v júli a s výhradou um, rozpočtových orgánov. Tu bude teda do konca septembra nové stretnutie správnej rady ITER a je jasné, že partnery Európskej únie sa obratia na nás a požiadajú nás, ako sa vyvíja v tejto fáze stanovisko rozpočtového orgánu v rámci EÚ. Zo strany komisie teda im s uspokojením chceme povedať, že práce napredujú. Momentálne takáto situácia nie je v rade, ale dúfame, že aspoň na strane parlamentu to tak bude. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán generálny riaditeľ. A teraz dávam slovo znovu e, pánovi Agundovi. Chairman, we... Ďakujem pekne, pán predseda. My sme v rámci liberálov diskutovali o tejto téme pred niekoľkými týždňami. Ten výsledok bol taký kritický, a chcem sa podekovať Reimerovi za to, čo povedal, lebo aj u na našej skupine sme prezentovali podobné názory. Pre mňa je pomerne zložité pochopiť, ako niekto má problém s tým, že sa nedržuje rozpočet. Ak tu máte určitú rezervu a máte tu určité pravidlá, tak sa musíte tým riadiť. Nechápem, ako môže byť rozpočet takto zle plánovaný a jednoducho ťažké mi, vysvet... pochop... ťažké mi akceptovať to vysvetlenie, že sa nedalo niečo odhadnúť. Je tu predsa o vedeckú oblasť, malo byť možné predpovedať. Celkovo tie vysvetlenia, prečo sme sa ocitli v tejto situácii, to nie je pre nás dostatočne pochopiteľné, pre našu skupinu. Vo všeobecnosti podporujeme ten prístup spravodajcu a chcel by som upriamiť vašu pozornosť na tú skutočnosť, že ak chcete z, so výskumného programu 7 presunúť 450 miliónov a chcete podporovať inovácie, výskum, neviem, či je to možné tak toto presúvať, či to je možné takto dobrať z výskumu, neviem, ako, ako je možné takto realizovať a umiestniť to práve tu, to v našom svete je neakceptovateľné a takto sa dostávame do situácie, kde sme v podobnej situácii ako pri tej stratégii 2020, týkalo sa to aj Lisabonskej stratégie minulosti. Takže ne, nekonajme nesprávne, ako to bolo v minulosti a preto vítam prístup Reimera. Ďakujeme kolegovia, teraz má slovo Pál Rubich. Ďakujem pekne, pán predseda. Na výbore ITRE sme dlho o tom diskutovali a pre nás ITER je samozrejme veľmi dôležitý projekt základného výskumu. Samozrejme, ťaha sa to už dlhé roky a bude to pretrvovať aj, na, aj ďalej dlhé roky. A preto je dôležité naplniť prísľuby. Možno je možné reorganizovať a racionalizovať tento projekt vytvoriť nové dôležité ciele a musíme sa zamerať na to, čo je možné implementovať veľmi rýchlo. To je podľa mňa rozhodujúce do budúcnosti. Čo sa týka pozmeňujúcich návrhov Rady a komisie, práve v oblasti 7. rámcového výskumného programu, alebo čo sa týka polnospodárstva, tam, kde chceme podporovať obnoviteľné zdroje a potom program PSIP, kde chceme podporovať inteligentnú energiu. Myslím si, že tam nie je možné krátiť hospodárskej a finančnej kríze. Je dôležité, aby sa uplatňovali čísla z roku 2010 a v roku 2011. Potrebujeme samozrejme tú kontinuitu a keď sa potom zlepší finančná a hospodárska situácia, možno je možné vo finančnom rámci od roku 2014 zabezpečiť nové finančné prostriedky. Samozrejme o tom je možné diskutovať. Napríklad e, máme tu projekt e, aukcie emisných certifikátov, aj tu sú určité možnosti, nemáme tu ešte žiadne záväzky, je možné takto zabezpečiť nové finančné prostriedky, ale určite nie z existujúcich programov. Krátenie tých programov o dve tretiny a ďalších výskumných programov o 20 je neakceptovateľné a Rada a Komisia určite takto neúspejú. Merci. Ďakujem. Ďalší rečník. Sí, gracias, presidente. Muy brevemente, porque creo que estamos Ďakujem pekne, pán predseda. Iba krátko. Myslím, že sa shodneme s pravodajcom a chcela by som k tomu povedať, odkedy som v Európskom parlamente už sa viacejkrát zopakovala situácia, že máme tu určitú takú neflexibilitu pri rozpočtoch. Ten návrh na financovanie je neakceptovateľný a preto ho nemôžeme prijať. 400 miliónov a tento prístup k tomu, že rieši to z nejakých pôžičiek, z nejakých iných programov, to je určitá technika, ktorá možno zodpovedá rade, ale keď sa na to pozrete z účtovného hľadiska, je to celé pochybné. Nemôžeme mať na jednej strane priority a ak potom prídu nejaké ďalšie dôležité veci k tomu, jednoducho očerpať tie prostriedky pre iné priority, aj keď tie staré boli rovnako dôležité. Potom by sme tam mali ešte 540 miliónov eur, ktoré by sme museli nejakým spôsobom zabezpečiť a komisia vlastne sa snaží to riešiť podobnou metódou. Je jasné, podľa mňa, že by sme mali mať nový návrh. To znamená, že musíme ďalej bojovať, potrebujeme viac flexibility, viacej priestoru pri ďalšom finančnom výhľade a budeme musieť lepšie pracovať v tejto oblasti. Mám pocit, že je to... Muchas gracias, Eider. Eh, Ďakujem. Ďalší španielský hlas, pán Gariga. Pues más brevemente todavía, presidente, lo que se nos pro... Budem ešte stručnejší. A je to ako keď niekto predáva topánky, aby, ste si, aby si kúpil uh, klobúk. Neviem, či môžeme takto plánovať rozpočet na ďalšie roky. Som si istý, že ak e, sa spýtate tu prítomných poslancov, tak všetci budú sa zhodnú na tom, že, že by sme si zaslúžili dva až trikrát viac peňazí. E, tento projekt je jeden z najdôležitejších budúcich projektov, pokiaľ ide o technický rozvoj a boj s klimatickými zmenami, ale v súčasnej forme to nemôžeme akceptovať odobranie prostriedkov z poľnohospodárstva zo 7. rámcového programu a nechať polovicu tých financií len tak vo vzduchu. Mm, naozaj toto nie je spôsob, ako seriózne plánovať rozpočet. Ako vždy, Európska komisia e, sa musí utiekať o ochranu e, rady, pretože je tu taký unáhlený zvrat v rozpočte a v tomto prípade, pán predseda, je to ešte vážnejšie táto situácia, pretože nemáme strednodobý e, pozmenujúci návrh, čiže nemáme tu zhodnotenie čísel. Tak ako to máme v viacročnom programe tomto finančnom výhľade. Takže tieto okolnosti za týchto okolností je úplne e, nepripustné a nemožné zobrať e, alebo pozitívne e, reagovať na tento návrh. Nemôžeme jednoducho zobrať prostriedky od, tam, odkiaľ nie sú. Musíme to povedať takto rade, čiže buď počkáme na strednodobú revíziu finančného výhľadu, alebo sa pozrieme na otázku financovania ITER v budúcom období, ale v súčasnej forme tento návrh nemôžeme prijať. Máme tu ešte niekoľko rečníkov. Poprosím vás, aby ste boli čo najstručnejší. Vidím, že je tu určitá zhoda, ktorá sa tu formuje. v našom výbore, takže myslím, že môžeme ísť celkom rýchlo. Pani Durán, Izabel Durán. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem naozaj veľmi stručná v porovnaní, e, pokiaľ ide o to oblečenie, e, tak zelení nemajú v obľúbe tento e, projekt, ktorý je ako keby dom, ale ešte menej by sa nám páčilo, keby to bolo rozdelené na byty. Takýto spôsob fungovania nie je seriózny, nemôžeme e, tu mať nové finančné výhľady, musíme pracovať na financovaní priorit 2020. Na druhej strane sa nám tu už teraz navrhujú e, nejaké čiastky projektu ITER. Je to zlá metóda a a tento projekt je od základu spochybniteľný, vôbec by sa nemal porovnávať s Galileom. To je priemyselný projekt, ktorý je zaujímavý a užitočný pre mnohé subjekty a toto, e, pokiaľ ide o ITER, úplne spochybňujem k metóde. Ako ostatní v tomto výbore si myslím, že to, čo sa nám navrhuje, je nepriateľné a musí sa to vysvetliť správnej rade. Toto nie je správna metóda. Táto situácia je neudržateľná, ak chceme logicky budovať rozpočtové priority. Ďakujem. Pani Lavia. Presidente, eh, condivido appieno quanto espresso al relatore. Ďakujem, pán predseda. Ja súhlasím plne s tým, čo povedal spravodajca. Ale mám ešte jednu otázku na komisiu. To, o čom teraz hovoríme, predpokladá, pokiaľ je rozpočet 2010, že sa v rubrike 2 to zniží o 400 tisíc eur. A potom tu ešte máme bod 24 na programe, tam ide o systém včasného varovania. No a tam sa predpokladá v prvých mesiacoch roku 2010 v rozpočte že tam budeme mať nižšie výdavky, než sa pôvodne plánovalo, o 241 miliónov eur. Ale máme zvýšené výdavky, pokiaľ ide o priamu pomoc, o 728 miliónov eur. To, čo nám teraz komisia uvádza v oznámení, tak tam máme celkovo vyššie výdavky 571 miliónov naviac v porovnaní s plánom. Takže to je trošku zvláštne. Na jednej strane oznámenie, v ktorom sa uvádza, že budú vyššie výdavky v porovnaní s naplánovanými prostriedkami a potom 400 miliónov eur znížime v položke financovania projektu ITER. Ingeborg Gressle. Ďakujem, pán predseda. Všimla som si jednu vec, teda že riadenie veľkých projektov v EÚ nefunguje tak, ako by sme si želali. Keď sa pozrieme na to, ako to doposiaľ z ITER fungovalo, tak to nie je len rozpočtová technika, nie je len financovanie, čo zadrháva. My musíme zaviesť štruktúrne zmeny vo výbor, v projekte ITER. V opačnom prípade sa nám ešte viac navýšia náklady. V roku 2008 výbor Budk dal vypracovať štúdiu. Tam sme sa venovali Galileu aj projektu ITER. Vypracoval to SEP, Centrum pre európsku politiku. Táto štúdia bola veľmi kritická, pokiaľ ide o zmluvné konštrukcie, pokiaľ ide o riadenie manažerské konštrukcie. Takže by sme mali požiadať komisiu, aby sa zmenili štruktúry ITER, aby sa im venovali Barcelona, Kataráž, európska úroveň DAP, 54 prostriedkov, ale má iba zlomok rozhodovacích právomocí alebo hlasov. Takže niekto iný určuje, čo sa tam bude diať. Um, keby tu bola nejaká, taká, taký nejaký technický poradný výbor, ktorý by tieto technické, štruktúrálne otázky uh, lepšie osvetlil a dával by poradenstvo manažmentu, to by bolo dobre. Ak máme uvoľniť prostriedky, tak len so, so zosilnením úlohy komisie a so zmenou štruktúry uh, tohto projektu. Ďakujem, pán Elis. Budem mať odlišné stanovisko my v mojom volebnom obdobe, v obvode sa zaoberáme týmto, touto technológiou štiepenia a Európa je lídrom v tejto technológii e, vo svete. E, zelení možno majú iný, iné postavenie, ale podľa mňa štiepenie má dôležitú úlohu. Nemali by sme len tak odmietnúť ITER je projekt, ktorý eh, Európska únia eh, financuje, je v únii, je dokonca vo vašej krajine, pán predseda, čiže mali by sme byť trošku opatrení pred tým, ako vylejeme dieťa aj s vaničkou. Čiže je to seriózny projekt, eh, možno, že má nejaké počiatočné projekty, ale ľudia, ktorí na ňom pracujú, by sa mali prísť a povedať nám, aké sú problémy a nemali by sme ich len tak odmietnúť. Moja otázka je, ak e, výbor požiada o ďalší návrh a potom to dáme do strednodobej finančnej revízie. Je to vlastne po roku 2013. Znamená to, že projekt e, sa skončí, pretože potom budeme zodpovední za víziu Európskej únie, e, niečo, čo je také introvertné, keď sa pozrieme na bezpečnosť e, energetických systémov a štiepenie, ktoré má dôležitú úlohu. Možno, že komisia by nám mohla povedať, aký by bol výsledok, ak by sme sa e, vrátili na úplný začiatok celého tohto projektu. Ďakujem, James. Samozrejme. A ja si myslím, že ak e, britskí konzervatívci sú za, tak si to musíme dvakrát rozmyslieť, kým povieme nie. Ešte mám štyri žiadosti o oslovy. Ešte tu mám štyroch rečníkov a teraz ukončím e, zoznam alebo uzatvorím ho. E, unahlil som sa, keď som hovoril, že tu máme konsenzus, takže teraz má slovo pani Karvaju. Thank you, Chair. Uh, first, I would like to say... Ďakujem, pán predseda. Ja len chcem povedať, že podľa mňa projekt ITER je veľmi dôležitý. Je to prvý globálny projekt týchto rozmerov a má svoju základňu v Európe. Tiež si myslím, že fúzia je veľmi dôležitou perspektívnou technikou do budúcna pre Európu. A tiež si myslím, že flexibilita vo výskume má veľký význam. Toľko teda na úvod. Ale keď si pozrieme projekt ITER, Mám pocit, že tam nejde iba o otázku flexibility vo výskume. Je to možno veľmi skoro, skorá far, fáza um, ITRO, tohto projektu, aby už prichádzal s nejakými novými vedeckými poznatkami. Tá štruktúra skrátka nie je optimálna a súhlasím s predrečníkmi v tom, že tá štruktúra musí byť zmenená, že je potrebné zmeniť štruktúry riadenia tohto projektu. Takže na jednej strane projekt musí pokračovať, ale ak nezmeníme jeho štruktúru, tak sa budú tieto problémy, rovnaké problémy neustále opakovať. Takže taká podmienenosť, stanoviť si podmienku, zmeniť fungovanie tohto projektu, e, musíme sa povedať to, čo spôsobilo tieto problémy a vytvoriť také podmienky, aby sa predchádzalo podobným situáciám v budúcnosti. Takže ten poradný výbor, to je podľa mňa e, dobrý nápad. Ďakujem. Ďakujem, pán Gebrandy. Thank you, Mr. Chairman. <clears throat> I, I... Ďakujem, pán predseda. Ja si myslím, že projekt e, ITER je veľmi dôležitý a má veľkú perspektívu, tým som si istý. V každom prípade sú tu ale obrovské problémy spojené s týmto projektom a nemali by sme e, si nejako zamieňať budúcnosť tohto projektu a tie procedurálne problémy, ktoré sú tu teraz. Takže ja by som bol rád, keby sa to vnímalo separátne. Mám jednu otázku, na adresu komisie ide o globálny projekt India, Japonsko, USA e, sú účastníkmi tohto projektu spolu s nami. Mali by sme byť hrdí na to, že sa nám, Európskej únii, podarilo e, umiestniť tento projekt v Európskej únii, v Európe. Týchto 1,4 milióna eur, to sú dodatočné náklady do roku 2020, ide o E, európsky podiel na tých dodatočných nákladoch, alebo sú to úplné dodatočné náklady, že ich musíme celé zaplatiť my. Takže ostatné štáty tiež prispejú a zúčastnia sa sami dodatočných nákladov. Merci, mon cher. Ďakujem, pán Šurian. Én magam is azt gondolom, hogy fontos dologról van. Ďakujem za slovo. Súhlasím s tým, že toto je veľmi dôležité. Nesmieme vyliať eh, dieťa aj s vaničkou. A ako spravodajca pre rozpočet na rok 2010 nemôžem byť za takýto druh eh, riešenia. Som toho názoru, že konsenzus, ktorý konštatoval pán predseda na začiatku, že ten v princípe existuje. Čiže tento výbor nemôže akceptovať túto metódu. A inou otázkou je, či, či väčšina z nás vníma podstatu tohto problému väčšina z nás je za to, aby sme našli a identifikovali tie náklady a dodatočné náklady. Ide o 1,4 miliardy eur. Čo ale nemôžeme akceptovať je riešenie nového problému tý, tak, že sa zničí riešenie starých problémov. Každý rok sa to opakuje zo strany rady. Ďakujem. Posledný rečník, pani Jensen. Ja, tak, herr formand. Øh, I min gruppe er der forskellige synspunkter på, på ITER. Ďakujem pekne. V našej politickej skupine sú rozličné názory na ITER. Ja osobne patrím k tým, ktorí sú nadšení týmto projektom, ako James Ellis. Mňa tento projekt skutočne veľmi zaujíma a je dôležité, aby nielen Veľká Británia, ale aj Európa samozrejme mali silné postavenie v tejto oblasti. Samozrejme, musíme sa za to zasadzovať. To je jedna vec, ten projekt ako taký. No a druhá vec je financovanie. Myslím si, že je absolútne neakceptovateľné, aby sme to mali riešené takými spôsobmi, ako to nie je, ako to nie je vhodné, aby sa nás vyvíjal tlak, aby sa nám hovorilo, že musíte Eh, akceptovať krátenie v niektorých programoch a chcete, aby sa to ďalej financovalo. Prečo to je nemožné? Dôležité je si pozrieť eh, strednodobné eh, financovanie, prehodnotiť ho. Pevne verím, že dostaneme nejaký návrh, aby sme si vedeli tie veci zasadiť do určitého kontextu, aby sme vedeli, aká je tam potreba financovania, aby sme vedeli, aká je nevyhnutnosť v oblasti nových projektov aby sme zabezpečili financie pre ITER, Galileo a to, čo vyplýva z Lisabonskej zmluvy. Lebo ináč budeme v situácii, že skutočne iba skáčeme z miesta na miesto a nič neriešime. Très bien, je vous remercie. Ďakujem. Požiadal som Reimera, aby sa vyjadril na záver, aby trošku vyvodil také závery z tejto diskusie a aby nám povedala, aké sú dodatočné informácie, o ktoré požiada komisiu a komisia nám ich dá buď ústne alebo písomne neskôr. Ja mám dva, dve pripomienky. Najskôr je trošku zvláštne vidieť, že Európska komisia pod tlakom rady doteraz odmietala odmietala e, strednodobú finančnú revíziu a zrazu tu máme tento jeden projekt, ktorý je výnimka. Nie všetci ho podporujú v komisii, ale je tu pravdepodobne väčšina, ktorá je za. Je to veľký projekt a projekty takejto veľkosti nie sú také časté. Je to globálna úroveň a Európska únia tu je lídrom. Ale zároveň je to ťažké pre parlament, ktorý už mesiace žiada revíziu finančného výhľadu, aby mohol uplatňovať Lisabonskú zmluvu a toto mu je odmietnuté v mene e, všeobecnej rozpočtovej situácie a možno, že nie zo strany rady, ale zo, nie zo strany komisie, ale zo strany rady e, tu je snaha o zmenu stropov a, a podobne. A potom, keď je tu nejaká dôležitá téma pre radu a komisiu a zrazu sa to akceptuje, toto navýšenie e, stropov alebo redistribúcia. Tu je taký, taká politický problém, ktorý, na ktorý musím upozorniť, pretože nie je nepodstatný. Je e, zábavné, že tu sa žiada nula na rok 2011 a prvé dodatočné výdavky začínajú v roku 2012. Prečo teda nepočkáme do budúceho roku, pretože chceme 400 miliónov z poľnohospodárskej kapitoly z roku 2010. Čiže vidíme tu e, také, také pokušenie a my to musíme prediskutovať v rozpočtovom výbore. Ak týchto 400 miliónov nezoberieme teraz, tak tu budú prebytky na konci roka. S žiadal pán Lavia a tých 400 miliónov vrátime členským krajinám. Čiže návrh komisie spočíva v tom, že pre európsku politiku sa zachovajú prebytky, ktoré by boli jednoducho len vrátené e, členským krajinám. Predtým, ako povieme nie, sa na tým možno musíme zamyslieť. Na nešťastie pre tento návrh, keď som si vypočul názory členov, tak konštatujem, že tí, ktorí sú za tieto výdavky, nie sú za príjmy a tí, kto by boli za príjmy, nebudú za výdavky. Takže ťažko získať nejakú väčšinu za tento návrh. Pán spravodajca, chcete povedať niekoľko slov na záver, nech sa páči. Zunächst den Worten unseres Vorsitzenden. Môžem na úvod skutočne iba podporiť slova nášho predsedajúceho. Tie, do, tie otázky, ktoré položili kolegovia, ktoré sa týkali príspevkoch príspevkov zúčastnených krajín. Áno, to je veľmi dôležité. Je zásadné, aby sme mali potrebné informácie, aby sme mohli diskutovať s tými, ktorí nesú zodpovednosť za projekt ITER. To, o čom tu hovoríme, a musím to tu spomenúť, nie je nič procedurálne. Samozrejme, ako rozpočet vždy, je to niečo veľmi politické. Súhlasím s tým, čo povedala kolegyňa Carvalho, čo sa týka celkového projektu. A teraz vychádzame z toho, že tie predpoklady Jamesa Ellisa sú správne. A ja mám dojem, že väčšinový názor je tým smerom, že ITER by sme mali podporiť a to už aj kvôli európskemu líderstvu v tejto oblasti. Myslím si, že väčšina príspevkov bola za to. Ak to tak je, tak by sme mali skutočne očakávať, aby Rada a Komisia v súvislosti s tým, aké je to zložité pripraviť financovanie, aby predložili nový návrh financovania, ktorý by zabezpečil solídne financovanie ITERu v najbližších rokoch, aby sa nepostupovalo od tranže k tranži a aby sme o tom museli každý rok rokovať viacejkrát, jednoducho, aby to nebolo tak, že každý rok budeme musieť rokovať o ďalších 540 miliónoch aby sme sa nezosmiešňovali. Musím povedať generálnemu riaditeľovi, že jednoducho ja ako spravodajca sa nemusíme riadiť nejakými lehotami, kedy zasadá správna rada ITRU. Jednoducho nenecháme na seba vyvíjať takto tlak. A my samozrejme chceme konať. Ak niekto na nás chcel vyvíjať tlak, tak mal konať už skôr, samozrejme. Môj osobný názor je, že ja nemám nič proti tomu, aby sme na základe upraveného, zlepšeného návrhu. Samozrejme, v tých diskusiách o rozpočte na jeseň sa, sa, sme si sadli všetci k jednému stolu a snažili sa vyrokovať určité rozumné riešenie. Dôležité ale zohľadniť tie veci, ktoré sme dnes tu spomínali. A to si potom môžete poznačiť ako taký prvotný názor výboru rozpočtu Európskeho parlamentu začneme rokovanie na tom základe, že najprv chceme tých 400 miliónov z kategórie 2, kategórie 2 potom tam bude problém 7. rámcového výskumného programu a dôležité je si uvedomiť, že my potrebujeme väčšinu, väčšiny v tomto parlamente. A ak e, pri týchto čiastkových návrhoch by bola väčšina ohrozená, tak potom celková väčšina asi nebude dosiahnutelná. By som chcel teraz apelovať na radu a komisiu, aby prepracovali svoj návrh. Na jeho základe sme samozrejme ochotní v stanovenom čase rokovať. Rok 2011 je zaujímavý rok, lebo nebol vlastne zapracovaný do toho pôvodného financovania, tam sa vychádzalo z roku 2010 a potom Malo sa to prejsť na rok 2012 a 2013. Viaceré otázky sú tam otvorené a myslím si, že pán predseda, môžeme ísť týmto smerom a že sa zhodneme, že komisia musí predložiť celkový balík. To sa musí týkať aj finančného výhľadu, lebo tu nie je iba, nie je iba o ITER, ale o ďalšie projekty, ako vyplnosť z diskusie a je dôležité tam hľadať riešenia alebo ich aspoň pripravovať v rámci e, rokovaní o rozpočte v novembri. Dôležité, aby ten prístup bol pragmatickejší ako ten, ktorý máme tu predložený. A to musí byť na Rade a komisii. Ďakujem. Merci, monsieur le Poriadku, ďakujem pánovi spravodajcovi, pánovi generálnemu riaditeľovi. A teraz budeme pokračovať v našich úvahách, tak ako to navrhol náš spravodajca. Môžeme prejsť k bodu číslo 12 dnešného programu. Ide o s výmenu názorov na správu pani Andersen. Ide o zlepšenie rámca hospodárskeho riadenia a stability únie, najmä v e, eurozóne. Pani spravodajkyňa, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. No, myslím, že tu ide o posilnenie paktu rastu a stability, čo podľa mňa e, nedosiahol svoje ciele hlavne kvôli e, slabej, slabý mechanizmus e, presadzovania. Článok 126, disciplinárne postupy, ktoré sa majú realizovať. Toto neboli kroky, keď veľké, ale aj malé krajiny uzavreli tento pakt. Aj Európsky súdny dvor nekonal a mojou obavou je, že ak európske inštitúcie nie sú seriózne v uplatňovaní sankcií, tak všetká táto snaha o zlepšenie hospodárskeho riadenia a správy e, vyjde na zmár a neumožní chrániť únie pre, úniu pred inými krízami. Postupy tu sú, len sa musia uplatňovať. No a preto vyzývam radu, aby konala. Druhý aspekt, ktorý by viedol k úspechu tejto snahy o obnovenie paktu rastu a stability sa týka, o za, týka zaangažovania Euró- národných parlamentov. Tieto by mali mať lepšiu pozíciu, pokiaľ ide o opravné opatrenia a aj ich zaručovanie dosahovania cieľov. Z niekoľkých e, rozpočtových perspektív e, k finančným stabilizačným nástrojom, je dôležité uvedomiť si, že 60 e, e, miliardový e, záchranný balíček je zaručený členskými krajinami a preto žiadam komisiu, aby vytvorila správu o dopade a aby sa vytvorili aj priority vo vynakladaní prostriedkov z rozpočtu v prípade, že e, teda je potrebné túto záruku realizovať. Ďakujem. Ďakujem pani spravodajkyňa. Pani Andersen pripravila veľmi krátke, ale presné stanovisko, ktoré práve zhrnula. A teraz požiadalo slovo pán Ferm. Uh, uh, A ja budem iba stručný. Pozeral som si návrhy pani Andrásen a na nešťastie sú protiklade s tým, čo je stanovisko našej politickej skupiny, čo sa týka paktu stability a toho, ako my sa pozeráme na nový finančný stabilizačný mechanizmus. My nebudeme hlasovať za túto správu a v najbližších dňoch si premyslíme, či ešte predložíme nejaké pozmeňujúce návrhy, čo budem proti. Ďakujem. Pán Gariga, chcete sa vyjadriť? Sí, señor presidente, sin ir tan allá como... Ďakujem, pán predseda. Nechcel by som ísť až tak ďaleko ako predrečník Joran Fern. ale čo sa týka napríklad bodu 1, nemyslím si, že to spadá do kompetencií nášho výboru vyjadriť sa k tomu konaniu, pri nadmerných deficitoch. To je skôr vec pre hospodársky výbor. Ale podľa môjho názoru pani Andreasen má tak celkovo pravdu, keď tvrdí, že čo sa týka stabilizačného mechanizmu, samozrejme mali by sme mať na to vplyv, lebo konec koncov to ovplyvňuje ročné rozpočty ako aj tie stropy o ktorých diskutujeme na našom výbore. Myslím si, že prostredníctvom niekoľkých pozmeňujúcich návrhov, ak teda bod 1 by nebol akceptovateľný pre politické skupiny, určite by bolo možné to upraviť, aby sa tá správa dostala do takej podoby, aby bola akceptovateľná a mohla byť schválená. aká je lehota pre predloženie pozmeňujúcich návrhov? Ja by som navrhol do 17. Ak by to bolo do 15., bolo by to trošku zložité, lebo dovtedy musíme predložiť pozmeňujúce návrhy k rozpočtu, preto by som bol vďačný, ak by bolo možné predložiť tú lehotu. Ďakujem, takže poznačil som si váš návrh, aby sme zmenili 15. na 17. september, teda e, pokiaľ ide o termín prekladania pozmenujúcich návrhov, ale keďže sme plánovali hlasovať v rozpočtovom výbore 27., 28., 29. septembra, to by znamenalo, že pozmenujúce návrhy budú k dispozícii len v jednom jazyku. Nemôžeme zaručiť ich preklad. Ann Jensen. Tak, Herr Eh, Ďakujem pekne, pán predseda. Máme zatiaľ túto správu iba v jednej jazykovej verzii. Teraz sa hovorilo o tom, že lehota bola do 17., čo by nemal byť problém. Ja súhlasím so Saladarom Garigom. A ja si myslím, že celá táto otázka ohľadne 60 miliard eur. To je to, čo je pre nás rozhodujúce z hľadiska výboru pre rozpočet. A k tomu by sme sa mali vlastne vyjadrovať. A tým sa bude riadiť naša politická skupina. Merci. Ďakujem. Pani spravodajkyňa, chcete niečo povedať? Áno, ďakujem, pán predseda. Nemôžem reagovať na to, čo povedal pán Ferm, pretože nedal mi žiadne podrobnosti o tom, čo je, k čomu, proti čomu je. A pokiaľ ide o pána Garigu, hoci to nie je kompetencia e, tohto výboru riešiť sankcie, je dôležité mať to na zreteli, pretože ak nie, tak celý, e, všetky tieto investície nemajú zmysel. Pokiaľ ide o Ann Jensen a to, čo povedala, v podstate mm, povedala, že sa bude, chce sústrediť na tých 60 miliard, to je v poriadku. Ďakujem, hovorí pán predseda, je to téma, ktorá je obrovsky dôležitá pre rozpočet a, a výbor EKON e, je gestorským výborom, ale my sme boli požiadaní o stanovisko, pretože sme diskutovali pri príležitosti preskúmania opravného rozpočtu číslo 7, o ktorom sme hlasovali pred chvíľou. Ak teda chceme finančnú bezpečnosť v eurozóne, ak chceme, aby finančné nástroje, o ktorých sa rozhodlo v máji, fungovali dobre a aby to bolo dôveryhodné voči finančným operátorom, a ak rozhodnutie sa príjme aj politicky a, a chceme, aby bolo také trvácnejšie, tak je potrebné, aby nástroj bol istý z právneho hľadiska aj rozpočtového. Pod e, tlakom naliehavých udalostí vlády prijali rozhodnutie, ktoré bolo rozumné, ten výsledok je pozitívny. Predstavte si tú katastrofu, keby e, sa toto rozhodnutie v máji neprijalo, ale ešte stále sme si na to nezvykli, je to niečo nové a je, preto je potrebné zabezpečiť, aby právny a rozpočtový základ e, vyhovoval, aby sa tento nástroj skonsolidoval. Ako viacerí navrhovali, e, a ja navrhnem, aby termín e, pre pozmenujúce návrhy bol 17. september do poludnia a pokúsime sa o maximum prekladov. Ďakujem spravodajkyni a teraz môžeme prejsť bodu číslo 13. Malo by to byť posledný prediskutovaný bod dnes, pretože sme odložili ostatné body. Ide o e, nášho kolegu, pána podpredseda Kalfina, ktorý nám predstaví návrh, teda ide o poskytnutie záruk e, Európskej investičnej banke na straty z úverov a záruk za úvery na projekty mimo EÚ. Máme tu rejiteľa pre medzinárodné otázky Európskej investičnej banky ktorý je medzi nami, je tu, vítame ho a ďakujeme za jeho prítomnosť. A teraz mám slovo pán spravodajca. Um, colleagues, uh, we... Ďakujem, pán predseda. Kolegyne, kolegovia, myslím, že sme o tomto už trošku hovorili z takého všeobecnejšieho hľadiska. Dnes tu máme pracovný dokument, ktorý vám dávam do pozornosti tam sa načetávajú ďalšie otázky, ktoré je potrebné poriešiť predtým, než príjmeme vo výbore konečnú správu. Ide o návrh zo strany komisie, ktorý do veľkej miery vychádza zo skupiny mudrcov, tak povediac. Toto sú názory skupiny odborníkov, externej skupiny. Návrh komisie stanovuje rámec na pokračovanie mandátu od roku 2013 ide o mandát Európskej investičnej banky, pokiaľ ide o operácie mimo Európskej únie. Iste viete, že krajiny AKT tam spadajú a ešte aj všetky ďalšie, ďalšie e, krajiny, ktoré spadajú pod tento mandát. Tá revízia v polčase mandátu vyplýva z rozhodnutia Európskeho súdu. Do oktobra 2011 plinie súčasný mandát a ja pevne verím, že sa nám podarí do tohto času eh, vytvoriť stanovisko, aby tu nebol nejaký časový tlak Takže do tohto dátumu by bolo dobre, keby sme sa s radou dohodli v spolozdovacom postupe na pokračovaní mandátu do roku 2013. Pokračovanie mandátu na externé operácie Európskej investičnej banky. E, pri predlžovaní tohto mandátu je potrebné zohľadniť aj perspektívu, ktorá vyplýva zo správy tých expertov. Iste si spomínate, že tejto skupine predsedal pán Michel Camdesieu, ktorý navrhoval, aby sa vytvoril nejaký dlhodobejší rámec, aby sme sa zamysleli nad tým, ako by Európska investičná banka mohla sa rozvíjať po roku 2013. A on prišiel s tými naozaj veľmi zaujímavými nápadmi, nápadmi, pokiaľ ide o štruktúru práce Európskej investičnej banky. Takže keď hovoríme o uplynutí tohto mandátu, mali by sme zohľadniť aspoň niektoré z tých možných riešení, pokiaľ ide o zmeny z dlhodobého hľadiska, zo strednodobého hľadiska, pardon. Návrh komisie je podľa mňa veľmi dobrým východiskom pre nasledujúcu prácu Európskeho parlamentu. Vychádza teda z viacerých eh, posudkov, nejde iba o externých odborníkov, týchto mudrcov, ale sú tu aj ďalší aktéry, ktorí boli konzultovaní, ako napríklad príjemcovské krajiny, mimovládne organizácie. A tieto samozrejme sa veľmi aktívne zapájali do diskusie o externom mandáte Európskej investičnej banky. Európska komisia vo svojom návrhu navrhuje vytvorenie oveľa lepších podmienok, pokiaľ ide o koordináciu e, cieľov Európskej únie a prácu, pokiaľ ide o tieto ciele a prácu Európskej investičnej banky. Ten externý mandát tohto finančného ramena Európskej únie tento externý mandát musí z ruka v ruke s politickými, a s politickými cieľmi Európskej únie v konkrétnych regiónoch. Takže komisia sa teda vlastne snaží, alebo teda navrhuje e, zjednotenie, zlúčenie tých cieľov Európskej únie s mandátom Európskej investičnej banky v externých záležitostiach návrhu komisie sa tiež vytvárajú lepšie podmienky na koordináciu rozhodovania, pokiaľ ide o jednotlivé inštitúcie Európskej únie a Európsku investičnú banku. To je druhá vec. Tretia vec. Návrh komisie je takým koherentnejším základom pre prácu Európskej investičnej banky e, v, mimo územia Európskej únie. Vytvárajú sa tu horizontálne ciele na vysokej úrovni a plánuje sa pripraviť určité usmernenia, určité konkrétne rámce pre jednotlivé, pre jednotlivé regióny. Takže nejaké spoločné ciele. Európska investičná banka by teda mala fungovať konzistentnejšie, koherentnejšie v jednotlivých regiónoch mimo Európskej únie. Európska investičná banka naakumulovala množstvo skúseností eh, z fungovania v rôznych iných regiónoch sveta a je veľmi dôležité, aby sme stávali na tom, čo už sa dosiahlo. Takže tie rôzne návrhy aj zo strany Európskej investičnej banky sú veľmi vítané a zaslúžia si pozornosť a mali byť prioritou nášho výboru. Je tu však niekoľko vecí, ktorými je potrebné sa zaoberať keď budeme rozhodovať o našej záverečnej správe. Rada je taká trošku konzervatívnejšia, chce, aby veci ostali pri starom, aby sa tá organizácia nemenila. Áno, chcú vytvorenie určitých podmienok, v súlade s návrhom komisie, ale nechcú nejako hĺbkovo meniť základné parametre európskej fungovania alebo teda práce Európskej investičnej banky. Sú tu dve také hlavné veci, ktoré musíme zohľadňovať, keď budeme pripravovať stanovisko nášho výboru a Európskeho parlamentu ako takého. Tá prvá otázka súvisí s takým všeobecným cieľom Európskej investičnej banky Chceme, aby Európska investičná banka mala schopnosť, kapacitu, aby bola e, súčasťou e, toho rámca rozvojovej pomoci. Pán Kamdešu vo svojej správe navrhoval, že zo strednodobého hľadiska by mohol, vytvori, mohol vzniknúť taký určitý e, koordinačný orgán, ktorý by e, v oblasti rozvoja koordinoval aktivitu Európskej únie. Takže toto je jedna z tých vecí. Chceme, aby mala Európska investičná banka takúto kapacitu, pokiaľ ide o rozvojové ciele alebo Európsky parlament môže vymyslieť nejaké iné riešenie, môže vzniknúť nejaký orgán mimo Európskej investičnej banky, alebo sa tejto otázke vôbec nemusíme venovať mm, v súčasnosti. Toto je jedna z tých hlavných vecí, ktorá bude predmetom diskusí. Druhá vec súvisí so stropmi, v rámci ktorých Európska investičná banka funguje v jednotlivých regiónoch. Sú tu nové krajiny, ktoré sa stávajú súčasťou um, stávajú sa príjemcovskými krajinami, napriek tomu tu máme rovnaké stropy, aké boli schválené v minulosti. V niektorých z tých regiónov práca banky naozaj priniesla úrodu. Je tam teda asi 60 stropov, ktoré už sú vyčerpané ešte nie sme ani v polovici mandátu, máme tu nové štáty, to znamená, že Ruská investičná banka sa tam bude e, môcť aktivizovať v menšej miere a často ide aj o regióny, ktoré spadajú pod e, susedskú politikou, teda sú to regióny e, v bezposlednom susedstve Európskej únie. A potom ešte niekoľko doplnkových bodov, na ktoré vás chcem upozorniť. Poprvé, inštitucionálna úloha pri určovaní priorít Európskej investičnej banky. My by sme sa mali snažiť navyšiť po prísilnej úlohe komisie, posilniť e, úlohu tej diplomatickej služby. Toto je nová inštitúcia, ktorá momentálne vzniká tieto by sa mali zapájať do stanovovania cieľov Európskej investičnej banky a myslím si, že aj Európsky parlament by mal zohrávať svoju úlohu, pokiaľ ide o kontrolu výkonnosti, pokiaľ ide o kontrolu výsledkov Európskej investičnej banky e, v jej externých aktivitách. Druhá vec, e, rozvojové ciele ich stanovenie pre Európsku investičnú banku. Ako sa tieto ciele budú stanovovať, to je otázka. Ako budeme kontrolovať, monitorovať dodržiavanie týchto rozvojových cieľov Európskej investičnej banky. Áno, tým sa budeme zaoberať um, ešte detailnejšie a ešte v tejto súvislosti vyvstanú aj ďalšie otázky. Otázka spolupráce s inými medzinárodnými finančnými inštitúciami. To je tiež dôležitá otázka, pretože e, Svetová banka, národné rozvojové inštitúcie, ďalší finanční aktéry, komerčné, nekomerčné inštitúcie, ktoré pôsobia v oblasti buď to rozvoja alebo čisto financovania. No a s týmito inštitúciami Európska investičná banka často spolupracuje. No a tá expertná skupina navrhuje vytvorenie určitej platformy, ktorá by umožnila jednotlivým donorom nejakým spôsobom skoordinovať svoju činnosť v konkrétnych krajinách. Rada, zdá sa, by bola rada, keby sa o tom hovorilo detaľnejšie v budúcnosti. Ja si myslím, že tá diskusia musí začať už teraz, aspoň ten rámec pre túto platformu musíme vytvoriť už teraz, pretože sú tu veľmi dobré skúsenosti. Európska investičná banka má veľmi dobré skúsenosti, pokiaľ ide o spoluprácu s nimi finančnými inštitúciami v určitých regiónoch. Ďalšia vec. To je nejaké prepájanie medzi grantami Európskej únie a pôžičkami Európskej investičnej banky. Takéto prepájanie by zvýšilo dostupnosť prostriedkov Európskej investičnej banky a umožnilo by to tejto banke eh, vlastne vyvíjať väčšiu aktivitu v takých krajinách, e, ktoré nemajú veľmi dobrý rating, pokiaľ ide o e, úvery, takže to sú chudobné krajiny, to by sme veľmi radi dosiahli. Takže skúsenosti v tejto oblasti sú pozitívne, ale sú tu ešte mnohé nedoriešené otázky. Takže aj na toto som chcel kolegov upozorniť otázky transparentnosti, možnosť zapájania mimovládnych organizácií v príjemcovských krajinách, aby tieto monitorovali aktivity Európskej investičnej banky. Došlo k veľkému zlepšeniu v posledných rokoch. Pokiaľ ide o spoluprácu Eh, napríklad so spoločnosťami, ktoré sú registrované v daňových rajoch. Toto je tiež veľmi dôležitá otázka. Mimovládne organizácie sa na nás obrácajú s potrebou navyšiť, zvyšiť transparentnosť. A iste by to bolo pozitívnym krokom, nebolo by to problematické. A na záver, samozrejme, že som nevyčerpal všetko, Snažím sa zamerať na to najdôležitejšie, čo pred nami stojí. Takže ešte na záver chcem načrtnúť otázku, ktorá súvisí s uvoľnením alebo s udelením ďalšieho mandátu Európska investičná banka má teraz fond vo výške 2 miliard e, v rezerve. Komisia chce túto rezervu uvoľniť, toto je garančný fond. A Európska investičná banka by mala mať teda možnosť využiť aj tieto prostriedky. Návrh Ide v tom zmysle, že Európska investičná banka by mala mať možnosť financovať projekty na zmierenie dopadov klimatických zmien v rôznych štátoch. Toto je dobrý nápad. Nehovorí sa tu o žiadnych stropoch pre jednotlivé regióny, ale dôležité je dosiahnuť určitú rovnováhu medzi jednotlivými regiónmi. Ale ak uvoľníme, ak teda budeme súhlasiť s týmto uvoľnením tohto garančného fondu, to by som teda navrhoval. E, v takom e, prípade e, sa musíme pozrieť na to, aké projekty sa budú financovať v jednotlivých krajinách, či by niektoré krajiny mali splňať nejaké dodatočné podmienky, napríklad keď v Číne alebo v Indie bude Európska investičná banka financovať nejaké projekty, tak by sme mohli požadovať, aby Čína alebo India išli v našom zmysle napríklad na forách ako napríklad Kodaň alebo iné fora eh, v oblasti boja proti klimatickým zmenám. Alebo to môžeme ponechať na Európsku investičnú banku, nech si rozhoduje, ako chce bez naviazania na nejaké podmienky, na nejakú kondicionalitu. Takže toľko z mojej strany, pán Tracia, to sú tie hlavné body, ktoré som stručne navrhol. Čas nás trošku tlačí. V kobuňu to máte uvedené. Ja sa pokúsim predložiť vám návrh správy koncom oktobra. Bude to posledný oktobrový týždeň. Sedem výborov sa v Európskom parlamente zaoberá touto problematikou. Ja robím všetko, čo je v mojich silách, aby som skoordinoval svoju činnosť s kolegami v iných výboroch. Ďalej sú tu ďalší aktéry, ktorých názory nás zaujímajú. Takže keď tá správa sa objaví vo výbore, tak väčšina tých vecí bude odkonzultovaná a teda budú tu, tam uvedené návrhy odkonzultované s inými aktérmi. Ak sa nám podarí dohodnúť s radou, tak to celé môžeme uzavrieť e, do januára. Ak bude potrebný ešte nejaký e, ďalší čas na nejaké zmierovanie, celé by to malo byť ukončené začiatkom budúceho roka, tak aby sme mali konkrétne riešenie na neskôr na jar budúceho roka, tak aby tu nevznikli nejaké problémy, ktoré by ochromili prácu Európskej investičnej banky v regiónoch mimo územia Európskej únie. Toľko teda k, ku kalendáru. Ešte raz opakujem, musíme urobiť všetko, čo bude v našich silách, aby to celé plynule napredovalo, pretože toto je otázka, ktorá veľmi zaujíma mnohých našich kolegov. Ďakujem, pán spravodajca. Kto žiada o slovo? Áno, Helga, nech sa páči. Uh, for delivering, uh... Ďakujem za tento prejav a za všetky informácie. Myslím, že je to veľmi zaujímavá otázka, teda aké by mali byť budúce investície, investičná politika Európskej centrálnej banky, aký je rozsah a podmienky kofinancovať alebo nie, do akej miery. Mám ďalšiu otázku a neviem, či to riešite v tejto správe. Je tu politický bod medzi Francúzskom a Nemeckom k otázke, či by sa mala regulovať Európska centrálna banka politicky alebo nie. Dotýkate sa tejto politickej otázky, otázky vo vašej správe alebo je, vôbec to nie je súčasťou tejto práce? Európskej investičnej banke, nie k centrálnej banke, upozorňuje pán predseda. Je to rozdiel. Žiadne ďalšie žiadosti o slovo. Chcem požadovať nášmu, po, poďakovať nášmu spravodajcovi a po jeho výbornej prezentácii chcem zdôrazniť, aký politický význam má táto výzva. Ako to pripomenul, skupina múdrych e, na čele e, s pánom Gansom teda prišla k nám do rozpočtového výboru, aby nám predložila svoje závery predtým, ako ich zverejnila a predtým, ako ich dala komisii. A je tu viacero politicky dôležitých aspektov v tomto projekte. Naše diskusie dnes popoludní ukázali, že v tomto období e, sú peniaze čoraz nedostupnejšie a ja by som nebol prekvapený, keby záverom troch inštitúcií v zmierovacom konaní bolo, že je potrebné podojiť ešte viacej tú dojnú kravu, ktorou je Európska investičná banka, aby sa financovali komunitárne projekty. A Nenavrhuje sa teda povedať v tom nariadení, ako pôžičky Európskej investičnej banky by boli rozdelené medzi interné a externé projekty, ale je to také niečo v pozadí našej diskusie o budúcnosti EIB a jej krokov mimo EÚ a to musíme mať na zreteli. Ako povedal pán Kanfin, Pomoc e, projektov, projektom v rozvojových krajinách toto majú za úlohu mnohé investičné, mnohé finančné inštitúcie, napríklad regionálne, ktoré existujú e, na všetkých kontinentoch. A projektových inštitúcií v novembri e, sa, ak všetko politicky dobre pôjde, bude nový summit Stredomorskej únie a jedna z tém, na programe je vytvorenie Stredomorskej banky. Či rozhodnutie sa príjme alebo nie, aké prepojenie bude mať tento nový nástroj alebo nebude mať z EIB, tu musíme rozmýšľať nad spôsobom, ako využiť tie dobré nástroje predtým, ako vytvoríme nové. A zamyslieť sa nad tým, ako tieto nové možnosti ktoré bude mať EIB v rámci tohto nariadenia, budú zharmonizované s tým, čo už existuje v iných inštitúciách. Ako povedal Kan Kalfin, je tu problém tej podmienenosti politickej a podobne. Je to citlivá téma, v ktorej Európska únia nebola nikdy efektívna, pokiaľ ide o prebytky a rozvojové projekty, e, ktorým sa, ktorými sa financovali komunitárne um, rozvojová pomoc, ktorou sa financovali komunitárne projekty. V praxi tie prípadné sankcie sa príjmajú iba ojedinele. Či už ide o pôžičky, tak z politického hľadiska tu e, to je rozdiel, pretože pôžička nie je skutočne pomoc. E, je to legitímne, keď udelíme pôžičky za politických podmienok. Oficiálne nie. Neoficiálne možno. Takže k takejto téme v, sa k tomu EIB musí vyjadriť, pretože je tu určitá deontológia a postupy EIB v takýchto prípadoch sú dané a nemôžeme ich nebrať do úvahy. Takže zdôrazňujem len niekoľko otázok, aby som zdôraznil to, čo povedal náš spravodajca. A tento návrh má taký osobitný nádych. Nikto sa nehlási o slovo, čiže orientácia nášho spravodajcu, súhlasíme s ňou. Chce pán Gnajrieteľ sa ešte vyjadriť? S radosťou, pán predseda. Myslím si, že to, čo ste povedali a čo povedal pán spravodajca, je veľmi dôležité, teda pre nás, a chcem pripomenúť tomuto výboru, čo EIB robí mimo Európskej únie, e, že to je podmienené mandátom. My implementujeme orientácie, ktoré sú nám dané zo strany Rady a parlamentu a teda takýmto spôsobom sa považujeme za podporovateľa politických orientácií a možno, že to je začiatok odpovede na vašu otázku o podmienenosti. Pretože máte pravdu, keď hovoríte, že nie je, isté dať, nie je to, to isté požičať a mm, vynaložiť pomoc či už ide o klimatické zmeny alebo zabezpečenie zlepšenia podmienok zamestnanosti, imigračné toky a podobne. Toto sú spôsoby, ako sa podporuje európska politika a to je ekvivalent podmenenosti v oblasti požičiavania alebo pôžičiek. No ale ja pokiaľ ide o tú dojnú krávu, toto prirovnanie sa mi páči. Naozaj môžeme urobiť dobrú prácu, pretože garancia rozpočtu je v podstate niečo, čo nestojí ani jedno euro daňových poplatníkov a zároveň sa tým banke umožňuje poskytovať alebo požičiavať veľké objemy na základe tých Myslíme si teda, že toto je niečo, čo funguje a sme pripravení pokračovať a budeme aj naďalej dojnou krávou v tomto zmysle. Pokiaľ ide o myšlienky vášho spravodajcu, súhlasím do tej miery, že sme radi, že, sa na, že vás tieto témy zaujímajú. My sa tiež považujeme za centrálnu inštitúciu. Nechceme eh, možno dlho, ale v krátkosti hovoriť o rozvojovej otázke. Chcem možno len zopakovať to, čo povedal pán podpredseda, pán Koncu v správe, že ak budeme musieť urobiť viac v oblasti rozvoja, tak prosím dajte nám na to nástroje a nástroje nie v oblasti len ľudských zdrojov, ale aj prístupu ku grantom, pretože nemôžeme podporovať rozvoj bez eh, týchto prostriedkov. A v tomto ohľade by som chcel zúrazniť, že slovo efektívnosť, ktoré sa vyskytlo v návrhu e, toho dokumentu, podľa mňa nie je najlepšou voľbou, pretože my si myslíme, že môžeme preukázať efektívnosť. Ako povedal pán Kondesu, niekedy je to na účel, e, na úkor efektívnosti. Môžeme to preukázať číslami v porovnaní s ostatnými oblastiami. V oblasti stropov by som chcel povedať, že EIB sa snaží reagovať na krízy a na požiadavky, byť v popredí e, krokov za posledné dva roky a toto viedlo k, k, k prípadným medzerám, pokiaľ ide o disponibilné prostriedky v konečnom dôsledku, čiže na toto sa musíme pozrieť, pokiaľ ide o globálne sumy. A k úlohe parlamentu Vítame ju. Musí parlament stanoviť ciele aj analyzovať výsledky a dopad, ktorý sme dosiahli. Možno, že tu budú v praxi určité ťažkosti, ak by parlament chcel, tak ako to naznačujú niektoré slova, byť súčasťou implementácie. Možno, že implementácia, to by malo byť ponechané na nás a my potom prinesieme výsledky a potom bude tá analýza toho, či sme dosiahli cieľ. Pokiaľ ide o IFI, e tak e, platformy a všetky nástroje, to je pre nás veľmi dôležité. Vítame e, vaše prípadné usmernenia v oblasti transparentnosti a riešenia offshoreových finančných centier. Myslím, že už viete, že EIB je lídrom a má veľkú maržu pred ostatnými finančnými inštitúciami v tejto oblasti a úprimne povedané, Niekedy to vedie k ťažkostiam, keď kofinancujeme spolu s inými, pretože ak neuplatňujeme všetci rovnaké e, e, štandardy, tak e, príjemcovia sa stiažujú a to nie je veľmi dobré. Čiže čím skôr sa ostatní dostanú na našu úroveň, tým lepšie pre všetkých. Pokiaľ ide o klímu a tému krajín, ktoré hrajú podľa pravidel Kodane alebo medzinárodnej skupiny, tak e, toto je citlivá téma. Úplne beriem do úvahy váš názor, ale zároveň vás chcem upozorniť, že keď napríklad hovoríme o Číne, nie preto, že Čína potrebuje peniaze, ale Číňania si vážia dve veci, ktoré prinášame. Technickú expertízu, a oni nám to aj otvorene hovoria, môžeme im pomôcť vybrať si projekty, ktoré sú naozaj cenné a nie len také hociaké, čiže toto si cenia, túto podporu v oblasti technickej analýzy. A druhá vec, nezabúdajme, že prinášame s nami európske e, technológie, čiže tieto dva prvky sa musia brať do úvahy, keď si budete vytvárať váš názor. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán riaditeľ. Komisia, nechcete sa vyjadriť? Pán spravodajca? Chcete mm, povedať niečo na záver? Myslím si, že je dôležité, aby sme mali diskusiu, preto súhlasím s tým, čo bolo práve povedané Skutočne ide o efektívnosť európskych politík a ide aj o to, akú úlohu zohrávajú banky pri implementácii. Ja tu nechcem hovoriť teraz nič o bankových operáciách EIB. Dôležitá je to je úloha parlamentu. Tu ide vlastne o to, aby sa vytvárali tie politiky, a aby sme sa pozerali na tie výsledky, akým spôsobom Európska investičná banka prispela k naplneniu európskych cieľov a preto by som plne súhlasil s tým, čo ste nám e, povedali a myslím si, že určite sa môžeme o to opierať v budúcnosti. V poriadku, ďakujem pán spravodajca. Pokiaľ ide o harmonogram, pán spravodajca, váš návrh korešponduje s tým, čo sme dali do Kobu News a síce že prezentácia návrhu správy 27. októbra, keďže dovtedy sa budeme zaoberať rozpočtom rok 2011, termín pre pozmenujúce návrhy 4. novembra a dúfame, že sa dovtedy príjme konečná správa 1. decembra, tým, že e, s tým, že tri výbory, ktoré nám musia dať svoje stanovisko AFED, EKON a Výbor pre medzinárodný obchod sa musia vyjadriť 25. a 26. oktobra. Sú tam ešte dva ďalšie výbory, ktoré sa ešte musia vyjadriť v tom istom dátume. Ak nie sú žiadne ďalšie žiadosti o slovo, tak myslím, že sme vyčerpali nám dnešný program. Dokumenty, ktoré boli rozdané pre informáciu, ste dostali a pripomínam, že naše budúce stretnutie je naplánované 28., 29. a 30. septembra. Je to taký maratón. Možno, že dnes večer, tak ako na stretnutí koordinátorov sme rozhodli, budeme mať dodatočné stretnutie v pondelok večer na budúci týždeň v Bruseli, e, pardon, v Štrasburgu. Tieto prvý deň e, konania plenárnej schôdze. Čiže budete Dozviete sa o tom zajtra ráno. E, pán Aglund v bode rôzne. No, ďakujem, pán predseda. Len praktická otázka. Je možné teoreticky predkladať pozmeňujúce návrhy ku globalizácii k globalizačnému fondu alebo k fondu na prispôsobenie sa globalizácii správy, ktoré boli odložené do ďalšieho stretnutia pani Materov. Je tam nejaký termín pre predkladanie pozmenujúcich návrhov, pretože to nebolo otvorené ako téma momentálne ešte nie je e, presný dátum, ale len ako ho budeme vedieť, tak vám ho oznámime. Ďakujem pekne a týmto schôdzu končím. Ešte koordinátorov poprosím, aby zostali v sále, aby sme e, mohli ešte naštiť hodinku využiť e, prítomnosť tlmočníkov.